Vítajte kolegovia, prosím. Zasa on. Kolegovia, otváram toto zasadnutie. Vítajte prosím všetci. Rád by som vám pripomenul, že ide nám o to e, ustanoviť predsedníctvo podvýboru. Zvolíme predsedu a dvoch, eh, štyroch pardon, podpredsedov v zmysle rokovacieho poriadku. Najprv voľba predsedu a potom prejdeme k voľbe podpredsedov, aby sme mali predsedníctvo. Som tu mimochodom, pretože eh, nie, že by som bol najstarší, ale najdlhšie som v tomto výbore. Ešte raz si eh, eh, môžeme preveriť, keď chcete, dátumy narodenia. Chcem vás informovať, že mi oznámili, že nasledovní náhradníci dnes hlasujú pán Majorino, ktorý nahradí pána Lópeza, za SAD pani Gregorová nahradí pána Neumana za zelených, pani Kanko nahradí pani Fotigu za EKR a Niekto nahlasí pána Berga, niekto z ID. Pán Bonfrisko nahradí pána Berga. A pani Aguilar nahradí pána Van Ordena. A pán Deman nahradí pána Blaška. Ak ešte sú potrebné nejaké ďalšie výmeny, tak je na čase, kým sa začne hlasovať. Rád by som vás potom informoval, že e, balíček e, uvítací máte k dispozícii v svojich e, schránkach. Chcem vás len informovať, Eh, aby to bolo úplné, keďže musím čoskoro odísť, nahradí ma pán López Isturiz White. Keď bude prebiehať ďalší postup. Kolegovia, teraz poprosím sekretariat, aby overili, či máme kvórum na platné hlasovanie. aby sme vedeli, koľko nás je. E, myslím, že ani ja som sa ešte nezapísal, ale to sa myslím dá vyriešiť. Možno, že sekretariát by nám mohol dám zoznam, aby som to vedel podpísať. V zmysle pravidla 289 e, e, kvórum je 8 členov. Informovali ma, že kvórum máme Spočítali ste to? Máme ho. V poriadku. Chcem vám pripomenúť, že kandidát na predsedu musí byť nominovaný politickou skupinou alebo 5 percentami členov výboru. V prípade CD teda dvaja. Prosím, poprosím o nominácie teraz na voľbu predsedu. Nech sa páči. Vážený kolega Michael, mám vynikajúceho kandidáta na predsedníctvo SED. Je to Madame Nathalie Loso. Súhlasíte s vašou nomináciou? Áno. Ďakujem vám. Kandidátka splňa povinnosti, ktoré eh, by mal mať eh, takýto kandidát vyplnila vyhlásenie o finančných záujmoch i e, kódex správania. Sú tu ešte snáď ďalšie nominácie? Áno. Na predsednícke miesto. Nech sa páči. v mene skupiny e, Identita a demokracia k, nominujeme kolega, kolegu Žeroma Rubiho. Jerome Rivier. Pán Jerome Rivier. Jerome Rivier, ďakujem. Taká bola tá interpretácia. V poriadku. Ďalšie snad nominácie. Chcem sa spýtať kolegu, či je pripravený eh, sa zaujať túto. S radosťou prijímam, hovorí kandidát. Vyplnili ste vyhlásenie o finančných záujmoch o, a pokiaľ ide o kódex príslušného správania, ako je to vidieť na internetovej stránke, áno, eh, v túto otázku museli predsa splniť všetci kandidáti Nepozeral som sa, ako iste si viete predstaviť na internet. Teraz elektronické hlasovanie. Máme privilegium, že sme jedným z posledných výborov, ktoré sa dnes môžu vyjadriť. My sme zistili, že v určitom určitom počte predošlých hlasovaní dehontové pravidlo sa nerešpektovalo vo vzťahu ku kandidátom našej skupiny EPP. Ja by som rád vedel, kým zahlasujem tu, či kandidáti sa zaviažú e, rešpektovať dehontové pravidlo pred celok podpredsedníctva, ktoré dnes budeme hlasovať e, pre podvýbor SEDE. Merci. Vielen Dank. Ďakujem. Chce sa k tomu niekto vyjadriť? I don't see that. Nevidím, že by tomu tak bolo. Pán Rivier, predsa len. Pán predseda, využijem túto možnosť, aby som naozaj zdôraznil skutočnosť, že vo všetkých výboroch moja skupina, identita a národy systematicky e, e, sme boli vytláčaní, e, potlačaní v tomto pravidle ako menšina, takže konštatujeme, že v európskych výboroch sa nerespektujú menšiny, ale pokiaľ ide o otázku zo strany EPP, pokiaľ ide o podpredsedníctve miesta, my za IDE nebudeme mať kandidáta. okrem dehantového systému, ktorý sa môže či nemusí e, aplikovať. Akýkoľvek kandidát musí získať väčšinu podvýboru alebo výboru, takže hoc aj kandidatúry sa distribujú na základe určitého systému. V konečnom dôsledku je to podvýbor, e, ktorý má výlučné právo aklamačne či väčšinou zvoliť kandidáta. Taká je realita, ktorú tu dnes máme. Ak tomu dobre rozumiem, môžeme teraz hlasovať elektronicky v tajnom hlasovaní. Nech sa páči. Použite prosím mikrofón. ide o otázky kandidátom. Ide o formálne splnenie e, predpokladov. Väčšinou nediskutujeme o jednotlivých kandidátoch. Prepáčte. Môžeme teraz prejsť k tajnému hlasovaniu. Dúfam, že budeme mať dve mená v tom systéme. Takže systém je ten, máme dvoch kandidátov a môžeme to využiť našimi hlas, e, tlačítkami za, proti a zdržali sa. Vypočujte si prosím pokyny. Prvý kandidát, pani Luazo, tí, ktorí chcete voliť ju, máte zelené tlačítko, za druhého kandidáta pana Riviera e, červené tlačítko a kto sa chce zdržať, biele tlačítko. Luazo Green, Rivier červené, zdržali sa biele tlačítko. Takže prosím, hlasujte. Prosím teraz. And you will find a blue thing as indicating it is ten modrá farba indikuje, že to je tajné hlasovanie. Ešte chýbajú tri hlasy, dvaja ešte nie, nie sú pripravení. Sme uprostred hlasovania. Ja Zabudla som si kartičku v inej miestnosti, nemôžem hlasovať. Máme hlasovacie kartičky, ktoré sa dajú distribuovať zo strany sekretariátu. Má sekretariát hlasovacie kartičky? Teraz je na každom, na každom poslancovi. Sme úplní, 27-27, takže končím hlasovanie. Pozrieme sa na výsledky. z technických dôvodov e, to bolo zanulované. Takže ešte raz to isté. Jednoducho toto zmizlo. Zelená pani Luazo a červená, červená pán Rivier. Biela farba, zdržanie sa. Hlasujte prosím ešte raz. Červená Luazo, červená Rivier a biela. Zdržali sa. Hlasoval prosím každý. Ešte dvaja. Ja som ale hlasoval pri tom. Ešte niekto chce hlasovať? Ešte jeden hlas nám chýba. Jeden hlas. Mali ste už svoju možnosť. Teraz končím hlasovanie. Takže výsledok 14 za pani Lezo, 8 pán Rivier, 4 sa zdržali. Boli ste teraz zvolená. Blahoželáme vám. Prosím, ujmite sa slova. Môžete sa asi tu zasadnúť. Tschüss, nach Batumi. Angenehmer als dann. Well, first of all, uh, ladies and gentlemen, dear... Vážené dámy, páni, ctení kolegovia, chcela by som sa poďakovať v prvom rade za vašu dôveru a budem sa snažiť obhájiť túto vašu dôveru v tomto mandáte ako predsednička tohto podvýboru a budem sa spoliehať na skúsenosti starších poslancov, tí, ktorí ma poznajú, a tí, ktorí, ak tak ako ja, tu pracovali pred predchádzajúcom období, venovali sme sa teda bezpečnosti Európe a máme viacero dôvodov na to, aby sme posilnili spoluprácu v rámci tohto výboru a aj v rámci Európskeho parlamentu, aby sme spolupracovali s ostatnými výbormi. Chcela by som sa zaviazať k tomu, že budeme posilňovať parlamentnú kontrolu, parlamentnú kontrolu spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v Európskej únii. Prvou príležitosťou bude vlastne budúci týždeň, bude tu diskusia s pani von der Leyen, to je kandidátka na post predsedu komisie. A teraz budem hovoriť už po francúzsky. V novembri budeme, teda do novembra budeme vypočúvať ešte ostatných kandidátov na posty komisárov a budúci rok budeme zasa sa venovať budúcemu viazočnému finančnému rámcu, pokiaľ ide práve o otázku politiky bezpečnosti a obrany, ktorá má veľké dôležité miesto v tomto kontexte. Samozrejme, takisto by som chcela spomenúť preambulu zmluv o Európskej únii, pokiaľ ide o bezpečnosť, kde sa snažíme E, v tejto oblasti, budovať spoločnú obranu a posilňovať týmto identitu Európskej únie a jej nezávislosť v tom zmysle, aby sme zaznamenali väčší pokrok v tejto oblasti v Európe, ale aj v celom svete. Momentálne sa nachádzame vo veľmi komplikovanej veľmi komplikovanej dobe. Mali sme veľmi dlho mier, ale bohužiaľ teraz je tu veľké množstvo víziev práve v oblasti bezpečnosti a obrany, pokiaľ ide o partnerstva a vzťahy s tretimi krajinami, pokiaľ ide o geostrategický kontext, ktorý všetci veľmi dobre poznáme. Tento je nestabilný a treba spolupracovať o to je z NATO a takisto medzi členskými štátmi navzájom na to, aby Európska únia bola efektívnejšia, a dovolila by som si povedať účinnejšia. Takže toto sú naše výzvy a budeme sa snažiť ich zdieľať spoločne. Ctení kolegovia a kolegyne, teraz navrhnem, aby sme pokračovali v rámci nášho programu. Teraz prejdeme k voľbám podpredsedov. Nebudem opakovať informácie ohľadne následovných náhradníkoch, ktorí sa teda zúčastnia na hlasovaní ak tu teda nenastala zmena, pokiaľ ide o tento proces, ale zdá sa, že nikto na to nepoukazuje, že by tu boli nejaké zmeny. Samozrejme, kvórum je splnené, takže apelujem na nominácie, pokiaľ ide o prvého podpredsedu. Kto chce nominovať koho? Ďakujem pekne, pani predsednička. V mene SND by som chcel prezentovať kandidatúru Nikosa Antokakisa, ktorý, ktorý by bol prvým podpredsedom nominovaný za našu stranu. Ďakujem pekne. Nominant akceptuje takúto nomináciu? Samozrejme, áno. A vy ste splnili všetky záväzky, pokiaľ ide o finančné vyhlásenie, takisto aj kódex správania v poriadku. Sú iné nominácie? na post prvého podpredsedu? Nevidím, takže navrhujem, aby sme aklamačne vás vyhlásili a zvolili. Ďakujem pekne. Gratulujem. Poďte prosím vás k predsedníckému stolu. Budeme pokračovať s voľbou druhého podpredsedu. Kto by chcel prezentovať nomináciu? Pán Danžan. Vážená pani predsednička, za EPP prezentujem kandidáta pani King Gall. Sú iní kandidáti? Ďakujem pekne, pani predsednička. Nechcem prezentovať iného kandidáta, ale v mene zástupcov skupiny SND by som požiadal, aby voľba sa konala tajne, pokiaľ ide druhého podpredsedu. Áno, na základe rokovacieho poriadku máte 6 členov v tomto výbore, takže máte právo požiadať o takúto voľbu. Takže budeme postupovať takýmto spôsobom, budeme hlasovať tajne. Budeme hlasovať teda elektronicky. So, uh, because there is only one nominee, uh... Nakoľko máme iba jedného kandidáta, ak chcete hlasovať za kandidáta, je to zelené tlačítko. Ak proti, tak je to červené tlačítko. Ak sa zdržíte, tak je to biele tlačítko. Otváram týmto hlasovanie.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 Pink, pani kandidátka je zvolená. Nech sa páči, prídite k predsedníckému stolu. Teraz budeme pokračovať s voľbou tretieho podpredsedu. Kto chce predniesť kandidatúru? Ja by som chcel navrhnúť na tretieho podpredsedu Esme Demirela, ktorý momentálne žije v Nemecku a bol špicným kandidátom v rámci lavice, takže v Neme je špecialistkou práve na obrannú politiku. Ďakujem pekne. You accept your nomination? Príjmate vašu, vašu nomináciu? Niekto iný s nomináciou? Dobre, takže po aklamačne vás zvolíme. Gratulujem. Takisto vás pozývam k predsedníckému stolu. Teraz budeme pokračovať s voľbou štvrtého podpredsedu. Kto chce predniesť nomináciu pán Danžan? Vážená pani predsednička, v mene skupiny EPP prezentujem kandidatúru môjho kolegu pána Mandela. Pán Mandel, akceptujete vašu nomináciu? Áno. Žiadne iné nominácie? Takže navrhujem, aby sme takisto aklamačne postupovali. Gratulujem aj vám a pozývam vás k predsedníckému stolu. Takže týmto sme ukončili prvú časť nášho programu. A teraz oznámi predsedu. Chcela by som spomenúť tému na rozšírené bíro podľa predmetných pravidiel Výbor môže prijať konkrét, môže delegovať právomoci na koordinátorov s výnimkou príjmania správ, stanovísk a pozmeňujúcich návrhov. Ak nie sú žiadne pripomienky, toto rozhodnutie bude považované za prijaté. Nejaké pripomienky? Nie sú pripomienky, takže rozhodnutie je prijaté. Ďakujem pekne. Obdržali ste kalendár na zvyšok roku 2019 e-mailom. Dátumy zasadnutí výboru SEDE sú nasledovné. Pondelok, september 9. popoludní, streda 25. septembra a štvrtok 26. septembra, pondelok, október 7. a útorok 8. október, pondelok 11. novembra, a takisto november, 12. november, ešte december 2. a 3. decembra. Ak nie sú pripomienky, tak je tento harmonogram schválený. Nie sú pripomienky, dobre, takže to je schválené. Takže teraz môžeme hovoriť o jazykovom profile podvýboru. Rozhodne sa na prvom zasadnutí koordinátorov podvýboru SEDE, ktoré sa bude konať budúci pondelok. Ďalšie zasadnutie podvýboru SEDE sa bude konať teda 9. septembra do 6.30 popoludní a zašleme vám navrhovaný program v patričnom časovom harmonograme. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom za ich účasť. Chcem sa takisto poďakovať tlmočníkom za ich prácu. A ak teda nie sú žiadne iné oznámenia z vašej strany, tak môžeme ukončiť zasadnutie. Ďakujem pekne za vašu dôveru.